kedves kollégák folytatjuk az ülésünket a következő napirendi ponttal aminek. kolegovia kolegyne budeme teda pokračovať v našom programe máme tu ústnu otázku kde ide o rozvoj satelitnej technológie pokiaľ ide o fungovanie systému celosvetového zaznamenávania letov. Takže to je téma ďalšej diskusie. A ako prvý dostane slovo pán Kramer, ktorý je autorom tejto otázky. Nech sa páči, máte slovo. Vážené dámy a páni, v mene výboru pre dopravu by som chcel ústnu otázku sa spýtať.